Dobre, začneme, priatelia, hoci musím povedať, že nás to je málo, ale zvyčajne je to zložité pre poslancov, aby tu boli v pondelok. A niektorí z nás ešte cestujú, ale začneme s chválením programu. Je tu jedna zmena. Je to hlasovanie o položke 40, spoločné ustanovenia pre Európsky sociálny fond plus kohezný fond a fond pre rybolov a tak ďalej a tak ďalej. A tak e, tento bod je preložený na 27. novembra. A teraz prechádzame k bodu 2 programu oznámenia predsedníctva. Dnes tu máme tlmočenie a máme tu 16 jazykov. Francúzštinu, nemčinu, taliančinu, holandčinu, angličtinu, dánčinu, grečtinu, španielčinu, portugalčinu, švedčinu, češtinu, estončinu, maďarčinu, polštinu slovenčinu a rumunčinu. Máme tu tiež skupinu návštevníkov, ak sa nemilím, alebo ak ešte nie sú tu, tak prídu. Je to skupina mladých ľudí, ktorí pochádzajú zo 7 európskych krajín v rámci projektu Erasmus+, a je to zamerané na zamestnanosť a sociálne veci a ste tu vítaní, srdečne vítaní a, a možno sa k nám po chvíli pridajú ešte ďalší. Nie. A teraz vidím, že sa zúčastnia zajtrajšieho stretnutia. Tak dobre. A podpredsednička Evelyn Gepard bude mať tiež eh, návštevníkov 20. novembra popoludní. Bod 3. Správa o prebehajúcich e, interinštitucionálnych rokovaniach tretí trialog, ktorý sa týka návrhu smernice o vyvážení pracovného a súkromného života. Tento trialog prebehol 6. novembra a štvrtý trialog prebehne dnes večer. Bod 3. Môžete schváliť zápisnicu zo schôdze 9. oktobra 2019. Áno. Áno, nech sa páči. Pán Mata. Merci, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že mi dávate slovo, ale Začali ste zasadnutie slovami, že dnes e, fajn máme tu e, z, e, ľudí a povedali ste, že ťažké je v pondelok pre poslancov prísť pondelok. Je to ťažké pre poslanca e, nechápať pravidlá hry. V Bruseli sa anulujú výbory EMPL. Nevieme, prečo výbor EMPL sa stretáva v Štrasburgu potom. Nie, nie, toto vôbec nie je za, zamýšľané v zakladateľských zmluvách. Výbory zasadajú v Bruseli a plé, plénum v Štrasburgu. Vy máte teraz taký zvyk, že sa, si mýlite prácu, ktorá sa robí v Bruseli a tá, čo sa robí v Štrasburgu. Mne sa teda zjaví, že nemohli by ste obviňovať poslancov, že sú absentní tu, absentujú tu alebo v Štrasburgu. Tr- to je nekoherentné. E, a vy ste hovorili pri bode 1. Každý raz ste e, e, hovorili o schválení, vy ste ne, po, požiadali o hlasovanie, pokiaľ ide o schválenie programu. Je veľmi zvláštne výbor, ktorý je samotámo v Štrasburgu a tu v Bruseli, tu sem tam, tu v Bruseli sa anuluje a a niekedy sa to zvolá 6 dní, len vopred treba byť trošku serióznejší, pretože očividne naši voliči sa pozerajú na nás a pozerajú sa na to, ako naše zhromaždenie pracuje. Ďakujem za pozornosť a e, teraz by ste mohli e, prejsť, môžete prejsť na bod 4 svojho programu až teraz. Thank you, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán Mátan. Zaznamenala som si, e, čo ste povedali. A teraz prechádzame k bodu 4, stanovenie programu Európsky zbor Solidarity. E, zodpovedná Zodpovedný kolega, pán Benevaj, sa nedostal dnes do Bruselu včas. E, teda mal povedať niekoľko slov pozmeňujúcich návrhoch a požiadala, aby som to urobila ja. Väčšina pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložili kolegovia e, k stanovisku pani Klún, e, predstavujú zlepšenie návrhu komisie, ochota e, vytvoriť solidný program pre roky 2021 až 2027 teda tá vôľa tu je a skupina SAD plne podporuje cieľ, ktorým je priniesť ambiciozný a dobre vypracovaný nástroj eh, pre ďalší viazočný finančný rámec. Európsky zbor Solidarity sa musí stať úspešným eh, nielen preto, aby sme boli schopní nájsť mladých účastníkov a ponúknuť im dobré možnosti vzdelávania, ale tento program je dôležitý aj preto, že by mal efektívne poskytovať pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Veľmi dobre vypracované nariadenie, e, pokiaľ ide o jeho rozsah pôsobnosti a mechanizmy, sa môže stať mocným nástrojom pre vytvorenie solidarity vo všetkých e, členských štátoch EÚ a mimo EÚ. Pán Brandis tu hovorí, že sa domnieva, že podľa neho tu bude stanovisko výboru EMPOL. E, ten by mal byť schválený aj vo výbore pre kultúru a toto stanovisko by sa malo venovať e, ustanoveniam, ktoré sa týkajú povolaní a zavedenia, opätovného zavedenia istých eh, pozitívnych eh, výsledkov, o ktorých sa predtým hovorilo s radou. Je nevyhnutné eh, pracovať na jasnej definícii pracovných miest a um, iných eh, školiacich pracovných miest, ktoré musia dodržiavať všetky dohody kolektívnych, eh, všetky podmienky kolektívnych dohod členských štátoch, vrátanie adekvátneho odmeňovania. Okrem toho, aby sme eh, jasnejšie oddelili dobrovoľné a pracovné aktivity, je nevyhnutné nájsť tú stupeň kvality pre tieto 2 stupne e, práce a takýmto spôsobom sa podarí efektívnejšie dodržiavať princípy a podmienky programu pre všetky zúčastnené organizácie. Pokiaľ ide o všeobecný pohľad, musíme tu mať e, Európsky zbor Solidarity, ktorý bude najinkluzívnejší v prvom rade e, tým, že zúčastnená organizácia bude priamo v stredobode a našim cieľom by malo byť vytvorenie programu, e, ktor, s ktorým sa budú môcť mladí ľudia stotožniť e, po e, Erasme+. A musím povedať, že viaceré pozmeňujúce návrhy sa oberajú týmto smerom ako skupina SAD Dúfame, že spravodajca, spravodajkyňa uvedie tieto návrhy vo svojom kompromisom návrhu. Na záver by som chcela povedať, e, že pán Brando ma požiadal, aby som poďakovala spravodajkyni za jej prácu a aby som sa ospravedlnila za jeho neprítomnosť a teší sa na diskusiu s pani Klune a s tieňovými e, spravodajcami na ďalšom zasadnutí v e, v Štrásburgu v stredu večer. OK. Dobre. Mám tu aj rukopis pre eh, spravodajkyňu, teda čo mala povedať. Eh, tu je úvod tomu, čo som práve prečítal od pána Benefiho, ktorý je jedným z tieňových spravodajcov. A nedostala som to skôr. A teraz som vlastne bola v pozícii pani Klune. Chcela by som sa ospravedlniť za to, že som nemohla priznať dnešné zasadnutie vzhľadom na to, že e, som mala iné záväzky. Ďakujem za konštruktívne pozmejúce návrhy. Poprvé, pokiaľ ide e, o tie pozmejúce návrhy, mnohé z nich e, sa snažia zlepšiť e, pozíciu ľudí, ktorí získajú pracovné miesto alebo ktorí sa zaškolujú a prinášajú väčšiu jasnosť v nariadení. Uznávam hodnotu, ktorú dobre organizovaná dobrovoľná práca a školiacie miesta môžu mať e, v Európskej únii a inde. E, som veľmi rada, že pozmejúce návrhy sa naďalej zameriavajú na zaangažovanosť e, komunity a vytváranie príležitosti pre mladých ľudí, tak aby sa mohli vyjadriť solidaritu. Ak to vedie k vytvoreniu prenosných zručností pre trh práce, tak e, podľa mňa je to pozitívne. Toto by nikdy nemalo ale viesť k náhrade pracovného miesta. E, táto iniciatíva by mala vždy zameraná na to, aby mladí ľudia mali príležitosť výjsť do komunít a pracovať a prispieť takým spôsobom, e, ktorý bude prínosný pre mesta a regióny a ale pritom by sa mali naučiť aj nové e, schopnosti a zručnosti. Pozmejúce návrhy sa venujú zúčastneným organizáciám a tomu, ako musia pristupovať e, k programu Európskeho zboru Solidarity, pričom však e, budú musieť doriešiť aj niektoré veci, ktoré zostali nedoriešené v súvislosti s článkami 11 a 12. Mnohé z týchto posmiejúcich návrhov poskytujú väčšie jasno a jasnejšie definujú e, stanovisko a pozíciu e, výboru e, v celom texte. Toto je skvelá iniciatíva pre mladých európskych občanov a teším sa na to, že budem konštruktívne spolupracovať s kolegami na nasledujúcich stretnutiach tieňových spravodajcov, tak aby sme mali dobré stanovisko z výboru Apple, ktoré zlepší návrh. Takže to bol úvod od pani spravodajkyne, ktorá tu nemohla byť a e, takisto som vám e, všetkým prečítala aj tieňového spravodajcu za SAD. Je tu e, ešte nejaký iný tieňový spravodajca, ktorý by chcel vystúpiť a niečo dodať k tomu, čo bolo povedané, tak v prvom rade dávam slovo pani Žitňanskej. Nech sa páči. Subject, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, tiež som si prešla pozmenujúce návrhy od kolegov a môžem skonštatovať, tak ako už aj bolo povedané, že mnohé prispievajú k vylepšeniu textu a snažia sa možno takými malými e, vylepšeniami e, prispieť k tomu, aby tento text bol lepší. V tomto duchu, čiže v duchu tých nejakých menších vylepšení, sme sa snažili aj my prispieť našimi návrhmi. Ja som sa zamerala najmä na oblasť bezpečnosti a ochrany účastníkov, najmä pokiaľ ide o osoby v zraniteľnej situácii a deti. Je dôležité, aby sme sa pri programe, akým zbory Solidarity sú, vyhli opakovaným chybám z minulosti som presvedčená, že dôraz treba klásť aj na to, aby sme ani náhodou nepodporovali pomoc zariadeniam, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv alebo politikou Európskej únie, ako napríklad našim európskym záväzkom ukončiť umiestňovanie detí do ústavnej starostlivosti a rovnako i nevyužívať európske štrukturálne a investičné fondy na ďalšie udržiavanie zariadení s dlhodobou ústavnou starostlivosťou Rovnako sa v mojich návrhoch zameriavam aj na to, aby sme venovali väčšiu pozornosť solidárnym aktivitám, ktoré zahrňajú deti, aby účastníci týchto programov mali ukončenú odbornú prípravu, ale aj preverenie v oblasti ochrany detí. Budem rada, ak sa pre tieto myšlienky nájde širšia podpora medzi kolegami a teším sa už teraz na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. I'll give the floor to Ms. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pánovi Salimovačovi eh, za Alde. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem eh, spravodajkyni za prácu, ktorú urobila. Je tu niekoľko vecí, eh, ktoré by sme chceli vyslovene vidieť v tejto správe. Vo všeobecnosti Európsky zbor Solidarity je program, ktorý my v Alde veľmi podporujeme ale je tu niekoľko vecí, ktoré by sa mali zmeniť. V prvom rade e, pracovné miesta a vzdelávanie by mali dostať e, jasnú európsku hodnotu a takisto by mali riešiť nevyriešené veci v prospech európskych komunít. O tom je vlastne ten Európsky zbor Solidarity. Po druhé, táto správa Eh, by mala byť venovaná vzdelávaniu, ktoré by malo byť otvorené zraniteľným skupinám. Eh, mladí ľudia, ktorí majú menšie možnosti vrátanie postihnutých migrantov, eh, ľudí, ktorí sa nachádzajú v vonkajších externých oblastiach Európskej únie. Všetci títo by mali mať možnosť zúčastniť sa tohto programu Podporujeme tiež e, samostatné označenie, e, kvalitatívne označenie dobrovoľníckej práce a e, pracovných miest bez dodatočného administratívneho bremena. Treba zachovať jednoduchosť a flexibilitu, ale pre nás je dôležité, aspoň pokiaľ ide o povolania, mať jasne spomenuté spomenutú kvalitu e, vzdelávania a to musí byť stanovené v dohode. To je pre nás mimoriadne dôležité. Vidíme tu e, rozdiel medzi týmto vzdelávaním, dobrovoľníctvom a pracovnými miestami. E, tieto vzdelávacie miesta by mali byť stanovené e, v dohode všetky podmienky by tam mali byť stanovené. Mali by tam byť 3 mesiace na miesto dvoch a až po 12 mesiacov vrátanie e, vzdelávacích e, komponentov a to všetko v písomnej dohode. Na no nakoniec by sme chceli povedať, že sa k tomu ešte neskôr vrátime s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré budú v súlade s tým, o čom hovoríme a tešíme sa na spoluprácu s ostatnými skupinami na túto tému. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne za UNGL, teraz pani Bojlan. Ďakujem pekne. Nadviažem na e, slova pána Martina. Ak by sme mali jedno sídlo, tak by sme nemali toľko problémov medzi Štrasburgom a e, Bruselom. Keď hovoríme o e, Európskom zbore Solidarity a vy Teší ma, že je tu množstvo e, otázok a obáv, ktoré sme e, zdôraznili v našich pozmeňujúcich návrhoch a že ich diskutujeme. Ochrana zraniteľných skupín obyvateľov, e, od povinnosti cestovať do ohrozených nebezpečných zón, dodržiavanie ľudskoprávnych štandardov. Tu podporujem tiež množstvo pozmenujúcich návrhov týkajúcich sa práce a zaškoľovania účasť e, mladých ľudí, ktorí môže sa stať, e, alebo teda nemali by sa stať zdrojom lacnej práce. I moje pozmeňujúce návrhy znamenajú, aby všetky tieto e, tréningové programy boli platené hostujúcimi, hostovskými pardon, alebo inými organizáciami určité výhrady k zapojeniu ziskového sektoru do operatívnej oblasti obmedzenie prostredníctvom kontrol je dôležité, aby sa jasne definovalo, čo je dobrovoľníctvo, aby sa zabezpečilo, že mladí ľudia budú mať prístup k kvalitným možnostiam dobrovoľníckej práce, e, skutočné pracovné miesta pre mladých ľudí. E, nemala by to byť e, práca bez východiska a zmysluplné dobrovoľníctvo by malo vytvárať príležitosti k novej forme práce, Takisto post-placement, zamestnanie neskôr po ukončení dobrovoľníckých prác je dôležitou zložkou. Dôležité, aby všetky e, zručnosti nadobudnuté cez pracovné miesta dobrovoľníkov boli uznávané. A tiež vítam podnety v tom ohľade, že e, jasne definované sú pravidlá vo dohodách aby táto, e, tento zbor Solidarity nenahradzoval e, duplicitne existujúce programy, ktoré tu sú e, ako Erasmus+. Ten by mal byť posilnený a nie nahrádzaný. Takisto financovanie týchto programov, aby sa neodoberali peniaze už z existujúcich programov. Ďakujem. Uh, <clears throat> thank you. I'll... Jean Lambert uh, Ďalej je tu Jean Lambert, ktorá zastupuje zelených, nie je však prítomná, niekto ju nahrádza snáď. Nie je tomu tak. Takže pán Martin, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Zvláštne, že ste začali e, čítaním e, textu e, tieňového spravodajcu z SAD. Neviem, či by ste Eh, boli nahradili aj mňa. Pokiaľ ide o slova predstaviteľku GUE, eh, asi rovnakého vaku ako ja. Ja chcel by som ju upozorniť, že zmluvy o EÚ stanovujú eh, sídlo parlamentu v Štrasburgu a Brusel je len takým príveskom. Štrasburg je hlavným mestom EÚ. Aj keď sa vám to nepáči. Môžete to spochybňovať, ale je to súčasťou zakladateľských zmluv. Máme však ten zvyk e, organizovať v tejto EÚ rôzne referendá. Keď tie dopadnú negatívne, tak buď e, sa obíde e, vôľa ľudí a vtedy sa prejde k zhromaždeniam reprezentantom ľudov, ľudu. Pokiaľ ide o tento samotný zbor Solidarity, predstaviteľ Eh, a ktorý odišiel, nám povedal, a to je škoda, že ide o skutočnú pridanú hodnotu z jednej, eh, čiastočne a že ide, eh, že pokiaľ ide o populáciu, ktorá potrebuje pomoc, že je to naozaj služba. A tu si zistujeme však, že jednotliví rečníci, všetci čiastočne E, e, pochybujú o tejto pridanej hodnote a to a o tom poskytovanom reálnej službe takisto na druhej strane. My si myslíme, že tu ide o dodatočný prostriedok na zdôrazňovanie mobility medzi členskými krajinami a národmi takým spôsobom, aby princípy národov, ktoré tvoria túto Európsku úniu, čoraz boli e, čoraz viac boli rozpúšťané ale to nie je tá najhoršia vec ešte, pani predsedníčka. To, čo je očividné, a to povedala predstaviteľka GUE, je to podzamestnanosť a pod, nedostatočné odmeňovanie. Cieľ tento, tohto zboru je, ide o mladých ľudí medzi 18 a 30 rokmi. Do 30 rokov zdôrazňujem Dokedy ste v tejto Európskej únii mladí? 30, 35, 45 rokov? Je to len skrytá, skrytá nezamestnanosť. E, od 18 do 25 rokov sme predsa mladí. A ako povedala predstavitnička e, GUE, áno, Erasmus+, Plus, otvor, treba otvoriť každému, ale nie vykorisťovanie týchto mladých e, bez platov a bez miest až do 30 rokov. To je nepriateľné. Maximálna dĺžka zamestnania rok. V každom prípade príspevok komisie by nepokrylo i nič viac len rok. Takže sú to predovšetkým e, nie e, ohrozené pracovné miesta, ale sú to e, subvencované, dotované pracovné miesta. A je tu riziko, že že tento zbor sa stane nástrojom ukrývania čísiel alebo prikrašľovania čísiel nezamestnanosti mladých v Európe. Dávame chlieb a hry takým spôsobom, že sa to zvracia na presný opak toho, čo sa, deje vo Franc- čo sa udialo vo Francúzsku tento týždeň. Pripomínam vám, že solidarita, e, humanitárna e, e, by mala byť blízko komunite, komúne, sebe, vlastnej komúne. Inak sa vystavíme Eh, riziku humanitárneho turizmu. To práve robíte tou eh, konštrukciou, kde, kde študenti platia veľa peňazí na ďalekú cestu eh, bez nejasných výsledkov zneužívanie detí a žien zo strany mimovládiek. To tu bolo povedané tiež pred rečničkou toto všetko, kolegyne, kolegovia, pani predsednička, za rozpočet 1,26 miliard eur. 1,26 miliard eur. Počujete teraz hlasy ľudí? Zohľadnite ich hlasy a okamžite prestaňte s týmto typom politickej hry prestaňte s takouto propagandou z oči v oči mladým ľuďom. Ďakujem vám. Thank you, uh, Madam Lam- Ďakujem za zvaných pani Lambert, nech sa páči, aj keď ste uh, neprišla na čas. Ďakujem. Ospravedlňujem sa za neskorý príchod. Mnohí z nás tu si uvedomujú, že význam cezhraničnej spolupráce uh, E, e, dáva ľuďom lepšie chápanie iných krajín, e, spôsob života a problémy iných ľudí. A to podľa mňa v tomto svete s jeho problémami narastajúceho fundamentalizmu, nacionalizmu, to je veľmi dôležité, toto lepšie chápanie a spolupráca pre nás, tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sme tu navrhli, sa točia okolo množstvo otázok zdôrazňovania tej povahy dobrovoľníckej. My si myslíme, že toto je veľmi dôležité. Vážime si doplnky týkajúce sa zábezpiek, aby boli v súlade s ďalšou prácou, ktorú sme odviedli v tomto parlamente a tiež, aby sme mohli E, zvážiť, e, ako ľudia už tu povedali, program, ktorý poskytne pridanú hodnotu, ak si zachovíme ten rozpočet na to vyšlenený a nebudeme ťahať peniaze od inakiaľ. To je tá línia, ktorú sme my kvázi e, pre, pretavili do našich pozmeňujúcich návrhov a tu budeme naozaj sa snažiť zabezpečiť, aby ten program otváral ďalšie možnosti mladým ľuďom, ktorí E, nebudú musieť vlastne použiť vlastné prostriedky, aby sa zúčastnili týchto cezhraničných skúseností, ktoré sú pre e, ľudí všetkých sociálnych skupín také dôležité. Ďakujem. Ďakujeme. Zástupca e, generálneho riaditeľstva EIC, pán Franz, chcete niečo povedať, okomentovať, čo ste si tu vypočuli? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem vš- všetkým členom Európskeho parlamentu poďakovať za zaujímavé pozmeňujúce návrhy a komentáre. Zopár z mojej strany vyjasnení k tomuto návrhu, prečo je taký, aký je. Asi si spomínate, že spolupracujeme na terajšom Eh, zbore Solidarity v tomto programovom období v rokoch 2018 až 2020. Nariadenie bolo uverejnené eh, začiatkom októbra vo vestníku eh, a to znamená, že všetky dobrovoľnícke aktivity sa presunuli z Erasmu Plus a sú teraz súčasťou zboru Solidarity. A tak sa to má zachovať do budúcnosti tak ten navrhovaný program Erasmus neobsahuje teda už e, dobrovoľnícke aktivity. Tie budú súčasťou Európskeho zboru Solidarity e, v tom e, centrálnom návrhu. Ten, to východisko pre náš návrh bol kompromis, ktorý dosiahol Európsky parlament a Rada k tým aspektom zboru Solidarity a veci, ktoré sa nám podarilo zapojiť do návrhu, e, sú tam, ale samozrejme, že keďže dohoda sa dosiahla po tom, čo bol návrh zverejnený, je tu niekoľko, je tu teda priestor pre zlepšenie a za to sme vďační, že sa to e, zapracovalo do vašeho návrhu e, do navrhovaných teda pozmecích návrhov. Vyjazniť chcem tiež to, alebo teda tú otázku veku Často sa nás totiž pýtajú, prečo až do roku, veku 30 rokov. E, e, upriamil by som vašu pozornosť na e, pracovný do, materiál komisie z roku 2018 k situácii mladých ľudí v EÚ a je naozaj dokázané, že vo veku 30 mladí ľudia už sú mimo vzdelávacieho systému, teraz znižuje sa tá hranica, kedy prechádzajú na trh práce a momentálne nám e, dáta ukazujú, že je ten vek asi 29 až 30. Takže preto v Erasme Plus Erasme Plus a v budúcom Erasme a v budúcom e, zbore Solidarity zachovávame e, hranicu 30 ako referenčný vek. Keď sme navrhovali to nariadenie, tak sme e, sa riadili princípom e, harmonizovaného e, nariadenia, to znamená zharmonizované s ďalšími programmi EÚ finančnými. Boli sme úspešní, viedlo to k zmenám v porovnaní s to viedlo k, teda k zmenám v návrhu. A takisto by som vyjasnil dva aspekty pre mňa veľmi dôležité. Tie sa diskutovali podrobne, podrobne takisto v terajšom e, negociačnom období. To je to nahrádzanie pracovných miest. Dobrovoľnícke aktivity v žiadnom prípade by nemali viesť e, k nahráde pracovných miest. Sú tu predsa zábezpeky, či už kvalitatívnej, povahy, alebo pokiaľ ide o posudzovanie projektov, kde dávame granty, chcem zdôrazniť náš princíp, že to by nemalo e, nahrádzať žiadne pracovné miesta alebo vytvárať pracovné miesta bez odmeňovania. A ďalší aspekt je aspekt inklúzie. Mnohí z vás, mnohí kolegovia v ďalších výboroch Európskeho parlamentu trvali na skutočnosti, že tento program by mal byť otvorený účasti e, veľmi rozmanitých skupín mladých Európanov, ktorí by sa chceli zúčastňovať. Nemali byť, byť tí bežní, ktorí sú prví na rane. Vyčlenili sme e, e, prostriedky, formáty pokiaľ ide o účasť čo najväčšieho počtu mladých Európanov v tomto zbore. A v neposlednej mierne viacerí z vás žiadali rôzne kvalitatívne označenia pre postupy e, pre zaškolovanie a pracovné miesta v oblasti dobrovoľníctva. A ja chcem vyjasniť, že nám šlo o to, aby to bolo jeden, e, jedno označenie kvality, kde by sa zohľadnili rozdiely medzi jednotlivými formátmi zdá, mohlo by sa zdať, že niektoré organizácie by chceli mať e, rovnaké kvalitatívne známky pre dobrovoľníctvo aj pre školenia a e, robiť to veľmi jednoduchým spôsobom, nie e, veľmi roztrúsene. Ešte raz chcem poďakovať vám za vaše návrhy a dúfam, že spoločne sa nám podarí vypracovať ešte lepšie nariadenie než náš pôvodný návrh. Uh, Ďakujem. Myslím, že je tu niekto, kto, je, eh, kto zastupuje aj komisiu, alebo nie, ale áno, v poriadku. Dobre, takže vy Možno by som sa mohol predstaviť. Som Robol Fornčans, pracujem pre Európsku komisiu, vzdelávanie a kultúra. Jasné. Okay, uh, I'm sorry that uh, Madam couldn't be here. Perhaps we can find... Takže pani Klune tu nemohla byť. Uh, možno... Počkáme niekoľko minút pred ďalším zasadnutím, aby aj ona prispela s informáciami a prispela do diskusie, pretože toto je jedna z Eh, jeden z aspektov, ktorý sme tak povediac eh, vynašli a úzko sme na tom pracovali eh, s výborom, takže budeme to mať na zreteli, že pani Kune bude mať príležitosť možno teda na budúcom zasadnutí výboru Ample, aby to teda zhrnula a uzavrela zo strany um, Um, výboru. Takže prijatie vo výbore je 13. september a uh, na plenárke 4. februára. Teraz by sme prešli na bod číslo 5 na programe. To je uh, program Erasmus pre uh, vzdelávanie odbornú prípravu mládež a šport. A teraz by som dala slovo pánovi spravodajcovi, pánovi Pavelovi. Ďakujem. Na úvod by som sa chcel všetkým poďakovať za to, že ste prejavili záujem o Erasmus+, a že ste predložili pozmeňovacie návrhy Máme 203 pozmeňovacích návrhov dokopy, ktoré sme dostali. Teraz je čas na nich popracovať a návrh vylepšiť. Náš kalendár bol aktualizovaný. Momentálne sa bude hlasovať 3. decembra keďže kalendár výboru sa zmenil, e, kult sa zmenil a tam sa bude hlasovať 21. januára, teda vo výbore kult. Ďakujem tieňovým spravodajcom za to, že urýchlili prácu a e, prijali e, e, kalendár vo výbore EMPL. na základe zmien vo v kalendári CALT budeme mať zasadnutie, mali sme zasadnutie v Štrásburgu tento týždeň a ešte budú ďalšie zasadnutia v najbližších týždňoch. Čo sa týka obsahu stanoviska Erasmus, je to veľmi dôležité Um, um, Mali sme zasadnutie v Štrasburgu minulý týždeň. Eh ben moi, je refuse d'y aller. Nuž, ja som zo zásady povedal, že tá, toho sa nezúčastním. We take notice of your... Áno, berieme na vedomie váš komentár, ďakujem. Takže ako už som povedal, zo strany Ample ide o lepšiu podporu a zameranie sa na programy v oblasti odbornej prípravy na vzdelávanie, vzdelávania dospelých a celoživotného vzdelávania. Toto by sa malo odražiť v alokácii rozpočtu, ako aj v ustanoveniach programu. E, primeraný rozpočet, flexibilita a finančné režimy sú potrebné, aby sa dosiahli tieto dôležité zmeny v programe Erasmus+. Takisto musíme podporovať e, e, prístupy s celoživotným vzdelávaním, e, inkluzívny charakter Erasmus+, a e, e, lepšia orientácia na ľudí s menej príležitosťami je pre nás lepšia príležitosť. E, podpora ľudí s menej príležitosťami by mala byť štruktúrálna a ako aj finančného charakteru potredie, aby sme zabezpečili, že program Erasmus Plus bude prístupný pre čo najviac Európanov úrovne finančnej podpory ako granty, administratívne paušálne sumy a ďalšie náklady by mali byť pravidelne revidované a prispôsobované nákladom na bytie e, e, hostiteľskej krajiny alebo regiónu, ako aj ďalších dopadov po štvrté. A v neposlednom rade na to, aby sme zabezpečili čo najpozitívnejší dopad na európskych občanov, musíme žiadať, aby program zabezpečil kvalitu, mobilitu a skúsenosti na základe e, Európskej charty o mobilite, ako napríklad informácia, príprava, podpora, ako jasný vzdelávací plán a vzdelávacie výsledky právomoci na základe e, mobility v akomkoľvek že režime musia byť zdokumentované, validované, uznané. Preto by sme mali žiadať o kompletnú aplikáciu eh, odporúčaní Rady o Európskom rámci pre kvalitné učňovstvo neformálne vzdelávanie, formálne vzdelávanie, ako aj všetky ďalšie európske nástroje, ktoré prispievajú k uznávaniu vzdelávania v zahraničí a myslím si, že na základe našej práce môžeme prispieť k vylepšeniu Erasmus Plus a ako výsledok by sme podporili osobný a profesný vývoj našich občanov. Teším sa na spoluprácu s vami. Zajtra sa uskutoční zasadnutie tieňových spravodajcov v stredu. Ďalšie, ak sa podarí, dovtedy dokončiť tak hlasovanie sa môže uskutočniť 3. decembra, aby sme rešpektovali e, ten harmonogram, ktorý sme si stanovili. Thank you, Mr. Pavel. Ďakujem, Pavel, pán Mann zo skupiny EPP je na ceste, ale zatiaľ, čo budeme čakať, tak si vypočujeme pani Stevens, s pani Stevens e, zastupuje EKR. E, e Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za veľmi dobrú prácu a konštruktívny postoj. Program Erasmus je, má aj pre mňa veľký význam a som veľmi spokojná s prácou spravodajcu ako aj s tým cieľom, ktorý sa tým sleduje. Ten, kto zažil skúsenosť z Erasmus, tak e, to bolo pre ňo obohacujúce, nadobudol skúsenosti a máte tým pádom aj viac možností na trhu práce. Čísla to preukazujú, pretože všetci tí, ktorí absolvovali programy Erasmus, e, to potom majú ľahšie sa zaintegrovať na trhu práce, preto je dôležité, aby Erasmus bol e, prístupný pre mladých ľudí, ale aj pre e, e, ľudí s obmedzením, pretože tým pádom nadobudnete nové zručnosti, ktoré nie sú len prospešné pre jednotlivca, ale aj pre celú spoločnosť. Napriek vysokej obľúbenosti programu len 1% ľudí s obmedzením sa môže zapojiť do takéhoto programu. Ja som zistila, že tam ešte je potrebné množstvo práce, aby e, ste sa zapojili do programu ako človek handicapovaný. Na tomto programe vidím, že nariadenie o Erasme má byť prepracované, má sa viac um, zamerať na inklúziu a tiež uh, registrujem, že pán spravodajca robí, čo je v jeho silách, aby E, teda zohľadnil tieto požiadavky. Preto chcem vyjadriť podporu, že e, sú tu tieto možnosti aj pre osoby s obmedzeniami a že tieto možnosti sa rozširujú. Nemôže tu byť hranica na základe príliš vysokých nákladov, to je dôležité pri e, vyčlenovaní rozpočtových prostriedkov. Okrem toho treba zistiť, či táto inklúzia sa dá dosiahnuť. Preto navrhujem, E, ukazovatele, prezentácie e, so spätnou väzbou osôb, ktoré pochádzajú e, zo skupín spoločnosti, ktoré sa považujú za znevýhodnené vzdelávanie. To je predovšetkým e, právomoc členských štátov, tak je to zakotvené v zmluvách. Inak vítam túto myšlienku európskych univerzít. To neznamená, že by som nepodporila posilnenú spoluprácu univerzít. Pokladám za dôležité, aby Erasmus teda nebral iba počet študentov, ktorí sa zapoja ako meritko, ale aby bola dôležitá aj kvalita. Inak môžem podporiť e, pána spravodajcu v plnej miere e, v jeho požiadavke, aby sa navýšil rozpočet. Vždy tu mám problémy e, pri stanovení fondov. Nie je to jednoduché. Treba zabezpečiť pridanú hodnotu, ale zároveň flexibilitu. Teším sa na spoluprácu so spravodajcami Takže toto je dôležitý krok vpred, aby sa e, zlepšili možnosti e, prístupu k programu Erasmus. Ďakujem pani Stevens. Počuli sme, že vypočuli sme si pána spravodajcu, pána Stevensa a teraz e, máte slovo vy, pán Mann. Ďakujem, že ste prišli, máte slovo. Ďakujem, konštatujem, že keď to porovnáme, z oktobra, zo 17.10., keď sme sa stretli a mali sme nádej, že sa nám podarí kvalitný kompromis, tak tam bola tá nádej veľká a e, teraz e, je tu realita. Myslím si, že realita a očakávania e, sa tak nerozchádzajú. To je len tak všeobecne. Pre mňa bolo dôležité, aby Erasmus bol nielen vo vysokoškolskej oblasti, ale v oblasti odbornej prípravy čo bolo dosť dôležité a vidím, že vďaka viacerým pozmeňovacím návrhom sme to tam dostali, čiže pri rokovaniach, ktoré sa majú uskutočniť v stredu, aby tam e, sme mohli prejaviť ochotu e, ku kompromisom. My Je tu len veľmi málo bodov, ktoré som chcel spomenúť. Napríklad návrh nariadenia článok 2 odsek 1. Tam ide o to, tam je napísané The main objective of adult education a podpora sociálnej inkluzie. Možno by sme to mohli zmeniť a hovorili by sme o sociálnom trhu práce miesto toho, čo tam je. Čiže aby sme sa zamerali na labor market, na trh práce. To bola jedna vec. A druhá vec, kolega Becker predložil návrh, kde chcel zahrnúť aj e, tému starších ľudí. To je e, článok 195, čiže ešte som to nenašiel, možno by sme to mohli zakomponovať tiež, ale to nie je to najzávažnejšie. Vidíme tu e, dosť výrazné rozdiely vo všetkých oblastiach. Takže článok 2 odsek 1, tam si napísal cez sektorálna spolupráca, cross-sectoral cooperation. Toto je výraz, ktorý ešte nebol použitý a to je niečo podobné ako e, výraz v článku 1 odsek 2 Mobility Providers. Mohol by si odôvodniť, prečo si tam zakomponoval tieto dva výrazy? Keďže v dokumentoch Európskej komisie sa tieto dva výrazy nenachádzajú. Tretí bod. Ja som predložil návrh k článku 205 a hovorím, že chcem článok, kde podporíme chápanie demokracie. Návrh, ktorý máme teraz, tam sa hovorí o participation in democratic life, účasť na demokratickom živote. To nestačí. Pod chápaním demokracie rozumiem možnosť, že mladí ľudia môžu povedať, pochopiť, aká je štruktúra demokracie, prečo je dôležité, že máme opozíciu a vládu, prečo je, prečo je dôležité, že máme sociálnych partnerov ktorí sa podielajú. Čiže chápanie demokracie to znamená nájsť možnosť a zistiť, prečo je demokracia niečo hodnotné, za čo treba bojovať. Podľa mňa nestačí hovoriť len o účasti na demokratickom živote. Ja som hovoril aj o umelecko-kultúrnych aktivitách. Možno to nie je natoľko dôležité, ale téma chápanie demokracie, toto by sme mohli ešte zakomponovať do kompromisu. Myslím si, že to je dôležité. A potom ešte niekoľko ďalších návrhov, teda aby sme povedali, že by sme mali teda e, kolegyňa Aniecka Vosňovská táto kolegyňa sa zaoberala témou, aby sme tam zahrnuli aj staršie osoby, čiže nielen zamerať to na mládež. Vo svojom návrhu 212 to je v podstate zahrnuté v kompromise, ale nie naozaj. Čiže otázka, či by sa to dalo zakomponovať v úvodnom ustanovení, aby sme tam mali, e, aby to bolo samostatne uvedené. Takže ešte toto. Dobre, no a to by v podstate boli tie hlavné myšlienky z mojej strany. Všetko ostatné je teda bod 10 tam máme pán Emilian Equal Pay for Equal Work. Čo vlastne Erasmus má robiť? Erasmus neslúži na to, aby sme tam eh, riešili tému miest. Tam ide o príspevky, o eh, kompenzáciu nákladov a tak ďalej, ale equal pay for equal work. Neviem, či je to úplne správne umiestnené. Rumunsko rozdeľuje peniaze, Fínsko rozdeľuje peniaze, takže ide o to, Um, aby to bolo pravidelne rozdelené, ale dať to tam takto equal, equal pay for equal work, tam by som to trošku spochybnil. Ale inak som spokojný s pozmeňovacími návrhmi. Urobili ste dobrú prácu. Dva návrhy som neporozumel, lebo boli po maďarsky, ale možno, že ty si to pochopil. Ale vo všeobecnosti, čo sa týka employment, tak eh, napredujeme dobre. Dúfam, že aj ľudia z kultúrneho výboru E, tiež urobia dobrú prácu tým, že budú dostatočne múdri na to, že zohľadnia to, čo sme urobili my. Thank you, Mr. Mann. E, Ďakujem pekne. Pán Mann, nemáme tu niekoho zástupcov ALDE a nemáme tu ani nejakého zástupcu GUE NGL, zelený. Nie, vy nezastupujete pána Mecericha dnes. EFDD tu tiež nemá nikoho a ani ENF. Ako vidím, to znamená, že dám slovo pánovi Pavlovi, aby povedal niekoľko slov. Áno, teraz budem hovoriť po nemecky. Ďakujem veľmi pekne za tie čiastočne pekné slova aj za tie nejasnosti. Tiež som sa predtým stretol s komisiou a takisto sme hovorili o tejto definícii, o ktorú ste spomínali vy. Domnievame sa, že sa treba nad tým zamyslieť a zamyslíme sa aj nad tým, či to nestiahneme, ale to e, zajtra urobíme hneď ako prvú vec. A takisto v stredu máme potom druhé stretnutie. E, pokiaľ ide o demokraciu, tak eh, to sme dali do úvodných ustanovení a v sektore pre štrukturálny dialog o mládeži, ak sa nemilím, eh, môžem sa do toho pozrieť, tak eh, tam, keď sa vám zdá, že je toho ešte primálo, tak môžeme hľadať iné riešenia. Tiež sa domnievam, že sme si veľmi blízki v tejto otázke a uh, Zajtra, pozajtra sa tomu môžeme venovať. Môžeme tiež o tom rozhodnúť. Budeme mať ľahkú robotu a produktívnu robotu. Všetko som si zaznamenal s kolegyňou a potom zajtra sa k tomu vrátime. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Hlasovať sa vo výbore MPL bude 3. decembra a vo výbore KULT 22. januára. A to je všetko na dnes. Myslím, že máme zajtra 3 hodiny hlasovania a teda rozhodne veľa hodín hlasovania. Takže je dobré, že sme mali e, veľmi krátke stretnutie dnes. Ehm, potrebujeme celú našu energiu na hlasovanie zajtra. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa zúčastnili nášho stretnutia, ktoré týmto končím. I really fear the vote. <laughs> Mm.